Príjemné popoludne, vážení kolegovia. Dovolte mi začať rokovanie nášho výboru. Prvým bodom na programe je schválenie nášho programu. Dovolte mi ešte oznámiť vám, že e, bod číslo 10 a síce schválenie zasadnutí nášho výboru na rok 2018 bude odložené až na november. Ak máme nejaké ďalšie zmeny, ak nemám žiadne ďalšie návrhy, tak považujeme návrh programu za schválený. Ďalším bodom na programe sú oznámenia predsedajúcej. 2.1, takže koordinátori na svojom stretnutí zo 4. septembra sa rozhodli, že vyčlenia nadchádzajúcu správu o ženách ako aktéroch zmeny v štátoch južného partnerstva skupine SND Takisto sme naplánovali vypočutia pre ďalší pol rok, roku 2018. Je to otázka implementácie smernice o právach obetí. Ďalej je to otázka e, žien ako aktérov zmeny v krajinách susedného e, južného partnerstva. A ďalej je to otázka postavenia žien e, vo vidieckom prostredí na farmách v Európskej únii. Ehm, ďalej pri ehm, príležitosti Svetového zárodného dňa žien, posilňovanie žien a dievčat e, v IKT ako kľúč pre budúcnosti. To bude ďalšia téma. Budeme aj tri workshopy e, ženy, ktoré ovplyvňujú médiá ďalej posilňovanie žien prostredníctvom digitálnej inklúzie a zároveň posilňovanie ženského hnutia prostredníctvom posilňovania rovnosti v digitálnom období alebo v digitálnej ére. E, a písomnou procedúrou z 18. septembra sa koordinátori zhodli, že zorganizujeme nasledujúce misie v prvom semestri roka 2018. Maďarsko vo februári, Švédsko v máji a Rumunsko v máji. Zároveň budeme žiadať podporu nášho študijného partnerstva v rámci a našeho študijného oddelenia v rámci prípravy správy o ženách ako aktérov zmien. Ďalej je to otvorenie e, správy o obostranných e, vzťahov s Izraelom pre komentáre výboru FAM, výmena názorov a ohľadom postavenia žien a rovnosti v izraelskom parlamente. Táto výmena bola zorganizovaná Európskym parlamentom a tá delegácia Európskeho parlamentu pre vzťahy s Izraelom na 27. novembra 2017 a to od e, 5. hodiny do 18.30. Všetci poslanci a poslankyne výboru FAM budú pozvaní e-mailom, aby sa zapojili. A posledný oznam, prosím, berte na vedomie, že prebieha natáčanie na našom výbore. Je to na žiadosť pani poslankyne Žitňanskej. Ďalej, bod číslo 3 je to schválenie zápisnice zo schôdze z 26. júna 2017. Ak nemáme žiadne vyjadrenia, tak zápisnicu môžeme považovať za schválenú. Bod 4 na, na programe dnešného rokovania. Je to spoločný workshop o e, transformovaní práv a, a, rovnosti žien a dievčat prostredníctvom vonkajších aktivít Európskej únie. Dovolte mi privítať vás všetkých na tomto workshope, ktorý organizuje naše politické oddelenie pre práva občanov a ústavné e, práva DJ Apple a takisto e, DG Expo e, a rovnako ako aj výbory e, a FED DV prostredníctvom vonkajších aktivít Európskej únie. Ja som veľmi rada, že môžem predseda tomuto výboru s pánom Pongom, ktorý je prvým podpredsedom výboru DV. E, e, veľmi láskavo akceptoval to, že nahradí pani McEwen, ktorá je predsedničkou výboru DV a ktorá je spoluspravodajkyňou k tejto istej téme. A naši kolegovia z DV majú samozrejme aj svoje riadne zasadnutie výboru DV dnes popoludní a to v workshope sa budú musieť presunúť do svojej sály pre rokovanie výboru DEVE. Ďalej má slovo pán Ponga a máte slovo pre vaše predstavenie a informácie. Nech sa páči. Ďakujem pani predsednička. Ja by som v našom mene všetkých a všetky návštevničky a návštevníci privítal. Ide o skupinu návštevníkov, ktorí prichádzajú z Paríža mene výboru pre e, rozvoj a mene výboru FAM. Milí priatelia z Paríža, vitajte dnes medzi nami. Ďakujem pekne. Workshop je organizovaný ako súčasť prípravy na spoločnú správu oboch výborov k otázke implementácie spoločného pracovného dokumentu ohľadom transformovania života dievčat a žien prostredníctvom vonkajšej aktivity Európskej únie, ktorá bola zverejnená Európskou komisiou a jej SVČ 21. septembra 2015. A spoluspravodajcovia tejto správy sú pani Dobrovka Šujca a pani Linda McAven. A som veľmi rada, že môžeme privítať expertov v rámci tohoto workshopu, ktorí prijali naše pozvanie, aby sa zúčastnili na tomto workshope a ktorí nám dajú taký bližší pohľad na to, čo sa deje alebo aké sú jednotlivé aspekty vonkajšej aktivity Európskej únie v oblasti e, práv žien a rodovej rovnosti. Teraz by som dala, rada dala slovo e, pánovi e, zastupcovi z DigiDevko je to pán Jean-Louis Ville, ktorý je zastupujúcim riaditeľom výboru pre ľudí a mier DigiDevko. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Bude to naozaj veľká výzva, predovšetkým pre tlmočníkov, viac ako pre mňa pretože mám tisíc vecí, ktoré by som chcel povedať a trošku sa budem ponáhľať. Ak to teda neprejde cez tlmočenie, tak dajte mi nejaký signál, aby som spomalil. V opačnom prípade tento vlak nezastavíte. Takže som rád, že tu môžem byť pred vami. Sme radi, že túto prezentáciu zdieľame s pani Marinaky z SVČ. Je to spoločná aktivita, spoločný dokument, ktorý pred vás predkladáme, pár slov. V prvom rade Dôležité je počerknúť to, že členské štáty EÚ sú veľmi angažovaní globálni lídry v podporovaní rodovej rovnosti a práv žien a dievčat vo svojej vonkajšej činnosti a to sa zároveň prejavuje aj v tejto implementačnej správe. Samozrejme je to zrejmé, ale niekedy je dobré si pripomenúť dôležitosť týchto aspektov. Táto správa bola prvýkrát vlastne písaná v tomto roku v nadväznosti na schválenie tohto 5-ročného plánu. Je to povinné pre všetky delegácie a všetkých aktérov EÚ a dostali sme 108 odpovedí od našich delegácií vo svete. Pokrývame takto zhruba 80 povrchu planety, čo je pomerne dobrý úspech, dobré pokrytie. Správa pokrýva 133 krajín, keďže niektoré delegácie majú regionálny mandát a pokrývajú viacero krajín. Celkovo 26 delegácií neposlali správu, na to majú dobré dôvody. Niektoré kvôli tomu, že tie krajiny, ktoré majú e, pokrývať, sú napríklad v úplnom chaose, povedzme Sýria. V iných prípadoch sú to delegácie, ktoré sú pri medzinárodných organizáciách, ako je napríklad OECD. A tam by to naozaj nedávalo zmysel. Boli tu štyri hlavné priority v tejto správe, ako určite e, viete. E, prejdeme si aspoň cez ne stručne a pozrieme sa na e, napredovanie, ku ktorému došlo v roku 2016 na základe súčasného obdobia. Takže CAP 2 má svoj cieľ, a síce aby sme zosúľadevali naše rodové aktivity v rámci všetkých našich programov a to až na 85% ako minimum. Takže samozrejme je to pomerne veľká výzva Znamená to, že tu máme rodový rozmer vo všetkých 85% našich programov. Výsledok pre rok 2016 je ten, že sme na úrovni 58%, takmer 60%, takže väčšina našich nových aktivít už je rodovo citlivá alebo rodovo priamo zameraná. To je na základe DAC, nomenklatúry a tých markerov, ktoré používame preto, aby sme analyzovali a mm, podávali správu o týchto aspektoch. Čo sa týka rozpočtu, v rozpočte to je 9,3 miliardy eur, ktoré sú rodovo citlivé alebo rodovo zamerané aktivity, čo je opäť pomerne veľký úspech. Ďalej, čo sa týka minimálnych štandardov, pretože vyžadovali sme, aby naše delegácie urobili celý rad rôznych krokov a bolo tu 5 takých dôležitých krokov, alebo teda podľa, podľa stupňa dôležitosti. Najprv to, boli, najprv to bolo vlastne odôvodnenie rodovo necitlivých aktivít, alebo aktivít, ktoré nie sú rodovo citlivé, aby, sme, aby vysvetlili, prečo v daných krokoch nie je rodová citlivosť. Tam ste museli vysvetľovať eh, takéto aktivity, tam sme žiadali o takú analýzu. Po druhé, bolo nevyhnutné vytvoriť rodovú analýzu v danej krajine, eh, o ktorej daná delegácia podáva správu. Tam máme dobrý výsledok, lebo 46 analýz bolo buď pripravených alebo aktualizovaných v danom roku. Ďalej sme používali eh, rodovo segregované dáta v našich reportingoch, v našich dátach, aby sme presnejšie vedeli, ako máme dopad na jednotlivé pohľavia a aby sme mali presnejšie informácie o tom, ako konáme a ak nie, tak aby sme mali aj záväzok to zmeniť. Ďalej sme potrebovali zabezpečiť, aby eh, rodová expertíza bola zhodnocovaná či už cez fokálny bod, teda kontaktný bod našej delegácie, alebo cez podporu. A zároveň vlastne ten celkový cieľ pre podporu jednotlivých rodov alebo rodových aspektov boli zhodnocované prostredstvom našich aktivít. Z týchto 108 správ, ktoré sme dostali, 11 delegácií už splnilo tých 5 štandardov, a potom pôjdeme ďalej postupne nižšie. Máme tam 32 delegácie, ktoré mali 4 štandardy a tak ďalej a tak ďalej. Ja budem to čítať, máte to v správe, ale je dobre vidieť, že je tu plné pokrytie 7 delegácií, ktoré nedokázali splniť ani jedno z týchto 5 štandardov, čo je zlé per se, ale 7 delegácií je pomerne obmedzené číslo. Ďalej, keď sa pozrieme na ten akčný plán, o ktorom sme už hovorili, už sa blížim k tým 5 minútam, E, tak ten akčný plán bol zameraný na 5 e, tematických priorít a jeden bol zameraný na, na kultúrny alebo institucionálny posun a to bol tak vonkajší, ako aj vnútorný. Takže všetky tri priority boli vybrané. Veľká väčšina týchto delegácií sa rozhodla, že pôjde formou fyzickej a psychologickej integrity. To je taký ten najjednoznačnejší aspekt, to je boj proti násiliu na ženách a tak ďalej. A práve tam to dávalo najväčší zmysel druhý aspekt bol ekonomické posilňovanie, tretí bola ekonomická participácia a viditeľnosť. Cesta vpred, pokúsim sa to e, zostručniť, potrebujeme, alebo jedno z tých odporúčaní, čo vidíme ako nutnosť, je to, že tento, táto správa je len nástrojom. Tak ešte ďalších 5 minút si vezmem, ak môžem, ak máme dosť času. definitívne chceme využiť tento nástroj, aby sme propagovali a posilňovali politický dialog. Mara vysvetlí viac k tomuto, ale bez pochyby to je niečo, čo musí byť rodovo oveľa viac e, citlivené alebo, alebo teda počerknuté než e, v ostatných nástrojoch. Ďalej potrebujeme propagovať e, implementáciu GAP prostredníctvom personálu, nie len na technické úrovni, na úrovni tých kontaktných bodov, ale pracovníkov v teréne, ale potrebujeme presvedčiť stále viac a viac ľudí na tej vysokej úrovni, či už to šéfovia delegácií alebo šéf odboru spolupráce v rámci danej štruktúry delegácie, ale aj na, eh, na našom vlastne centrálnom stupni. Máme veľmi odhodlaných pracovníkov, veľmi odhodlaného generálneho riaditeľa, veľmi odhodlanú komisárku a všetci sú v tomto smere veľmi citliví a veľmi zodpovedne na to odpovedajú. Ale treba samozrejme urobiť oveľa viac. Trváme samozrejme na tom, že implementácia GAP je zodpovednosť všetkých, nie je to len ten kontaktný bod pre záležitosti. Všetko je samozrejme nevyhnutné svojím spôsobom, ale nie sú to jediné nástroje, ako sa k tomu dostať. Je to tá plná štruktúra ktorá by mala zobrať do úvahy tento rodový rozmer a rod ako taký, aby sme dosiahli výsledky. Myslím si, že ho tým zostalo trochu viac času. Myslím si, že tu môžem svoje vystúpenie ukončiť a dám slovo Mare, ak dovolíte, on sa k tomu ešte vyjadri. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, pani veľvyslankyňa Mara Marinaki. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Osobitne by som chcel poďakovať Žanovi Luimu za jeho výborné úvodné po, poznámky na to, aby naznačil to východiska pre nás všetkých. Gender Action Plan a prvá správa o implementácii nám slúžila dobre na to, aby sme posilnili nášmu úsiliu a vytvorili taký jasný nástroj, ako sa posúvať vpred. Aby sme reálne menili a transformovali e, životy žien a dievčat prostredníctvom našich vonkajších aktivít a zároveň prostredníctvom toho, že sa lepšie môžeme a lepšie môžeme e, nastavovať naše aktivity tak, aby sme posilňovali ženy a dosahovali rodovú rovnosť. Táto správa vytvára veľmi dobrú zmes úspešnej praxe a pozitívnych výsledkov a zároveň počerkuje aj to, kde sa musíme zamerať v rámci našho úsilia a kde treba veci ďalej a lepšie zlepšovať. Netreba zdá hovoriť, že sme už e, mobilizovali tento nástroj a chceme to ešte ďalej zlepšiť celkovou mobilizáciu a to pre všetkých, naš, všetkých našich 140 delegácií vo svete, rovnako ako aj pre naše všetky misie CSDP a operácie, ktoré by mali byť viac zapojené. Samozrejme veľmi dobre chápeme, že sú tu navzájom prepojené témy, ktoré súvisia s konfliktami, násilím, rodovou rovnosťou, ale e, v prvom rade je dôležité sa vysporiadať s týmito prvkami, tak aby sme dokázali transformovať životy dievčat a žien, keďže nemôžeme dosiahnuť žiadny rozvoj, ak mier a bezpečnosť e, sú už, e, nie sú zavedené. A na to, aby sa ženy a dievčatá cítili podporené, musia najprv cítiť bezpečnosť a istotu vo svojom živote. Takže to je taký veľmi dôležitý signál, ktorý my ako Európska únia spolu s OSN chceme vyslať a robili sme tak aj nedávno pri e, spustení takej novej prelomovej iniciatívy, iniciatívy Spotlight, ktorá bola spustená pred troma dňami spoločne generálnym tajomníkom OSN Gutierrešom, generálnym komisárom eh, Mohamedom z OSN, komisárom Mimicom a podpredsedničkou komisie Mogherini, tak aby sme eliminovali násilie na ženách a to všade vo svete. GAP je takisto priama odpoveď na, eh, na citlivosť Európskej únie a takisto aj na program do roku 2030, aby sme nikoho neponechali eh, pozadu, aby sme mali udržateľný cieľ v oblasti SDG a zároveň, aby sme podporovali tento, e, túto prioritu, vytvárali akúsi bezpečnostnú sieť, bezpečnostný nexus s osobitným zameraním na ženy. Dve oblasti špeciálneho zamerania, jedna súvisí s prepojenými témami a síce e, násilie, konfliktné násilie v kontexte rodovej rovnosti, podporovanie občianskej spoločnosti a takisto aj organizácie žien. Je tu ustupujúce miesto pre občianskú spoločnosť ktorú vidíme v Európe. To mala byť pôvodne naša priorita, aby sme naozaj solidne podporovali a chránili občianskú spoločnosť a zároveň, aby sme dostali adekvátnu spätnú väzbu od našich, od, od našich partnerov v teréne, aby sme vedeli jasne, že naše politiky a opatrenia zodpovedajú dennodennej realite. No a v neposlednom rade je to náš záväzok voči obhajcom a bojovníkom za ľudské práva všade vo svete, tak aby sme dokázali, dokáza, aby sme dokázali preukázať, že ženy E, majú veľmi jasný alebo jednoznačne nehrateľný záväzok toho, aby sa agenda do roku 2030 dostala do praxe, aby bola dosiahnutá a v tomto sa naozaj spoliehame na podporu Európskeho parlamentu, ktorému týmto ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani veľvyslankyni Mara Marináky. A teraz A teraz ďalší rečník. Dám slovo doktorovi Larsovi Engelbergovi Pedersenovi, ktorý je výskumníkom na Dánskom inštitúte medzinárodných vzťahov. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, a ďakujem za pozvanie na toto významné podujatie. Rád sa vyjadrím k téme, Eh, rodovej rovnosti a veľmi rád sa vyjadrím aj ohľadne Afriky. Myslím, že tá iniciatíva, o ktorej sa tu hovorí zo strany komisie, je veľmi potrebná a ambiciozná. A týka sa určite možného pokroku v medzinárodnej spolupráci. V prvom rade začnem kontextom. Myslím, že môžeme povedať, že Celkovo sa mení prístup k rodovej rovnosti, aj keď nemôžeme povedať, že nie vždy sa dodržiavajú princípy rodovej rovnosti a vieme, že v 90. rokoch to bola významná téma a neskôr troška e, tá pozornosť sa presunula inde a opäť v súčasnosti nastáva zvýšenie pozornosti ohľadne tejto témy. Aj v spoločnosti dochádza k zmenám Takže aj posilnenie postavenia žien e, dokonca posilňuje ako tému aj postoj Svetovej banky napríklad. Týka sa to príslušných štruktúrálnych zmien a celkovo podmienok pre život žien. V súvislosti s rodovou rovnosťou môžeme hovoriť o tom, že v tomto kontexte sa veci neustále menia. Po druhé, Zúčastnil som sa na výskumnom programe e, v tom zmysle, že sme skúmali, ako môžu aj rôzne e, nadácie Oxfam, Svetová banka a ďalšie organizácie, ktorých bolo okolo 70, tak sme skúmali, ako ich programy ovplyvňujú práve aspekt rodovej rovnosti. A zistili sme, že ten vplyv je tam veľmi významný aj z toho hľadiska, ako sa vníma celkovo rodová rovnosť. Myslím, že toto je veľmi dôležité z hľadiska inštitucionálnej kultúry a k zmenám, k posunom, e, ktoré tam nastávajú, e, aj vo vzťahu k ním je to dôležité. Po tretie, aj tie agentúry, ktoré berú vážne tému rodovej rovnosti, zaznamenávajú významné zmeny. Všimli sme si, že niektoré agentúry, ktoré to berú vážne a taktiež spolupracujú s domácimi organizáciami v jednotlivých štátoch, sa tejto téme venujú, ale samozrejme nie je to vždy jednoduché ani na úrovni ústredia. Z hľadiska implementácia, na úrovni jednotlivých štátov, tak eh, aj tam sme zaznamenali meniace sa priority. Eh, eh, tiež sa vytvárajú tieto tzv. focal points, čiže tie e, kontaktné centra, kontaktné miesta, nie vždy fungujú celkom uspokojivo, ale je tu snaha vytvoriť určitý relatívne centralizovaný systém a zabezpečiť fungovanie, ale nie vždy to speje k tomu, že naplánovaná agenda sa splní v podstate potom to dochádza k tomu, že si len odfajfknú tí ľudia, čo sa akože splnilo z hľadiska plánovanej agendy, ale nie je to dostatočne dotiahnuté do dôsledkov. Samozrejme, nemôžeme všetko len tak zovšeobecňovať, a musíme povedať aj to, že veľmi záleží na tom, ako sa k tomu stavia vláda danej krajiny. Tam je len o aspekt politiky. Väčšina krajín má v oficiálnych politických dokumentoch e, správne sformulované tieto aspekty, ale záleží o tom aj od úrovne prezidentov a predsedov vlád, ako z tej úrovne smerom nadol sa tie priority v praxi uplatňujú. Samozrejme, že aj vďaka týmto významným predstaviteľom sa tá agenda môže posunúť vpred. Čiže Veľa záleží aj na tom, aká je situácia v daných krajinách. Či je krehká, alebo či tam je nejaká, eh, nejaké obdobie eh, postkonfliktné, kedy dochádza k určitej eh, normalizácii pomerov. Ale myslím, že k tomu to ešte vrátim, keď budeme hovoriť o odporúčaniach. Po tretie, v mnohých takýchto krajinách sme svedkami toho, že sa dosahuje pokrok a že ľudia v tých krajinách chcú posunúť túto agendu vpred a realizovať viac. V iných krajinách sme svedkami toho, že je postoj konzervatívny a treba prekonávať rôzne prekážky. A na záver, vôbec e, rodové vzťahy súvisia aj s celkovou zmenou kultúry, podobne ako aj v Európe. Samozrejme, sme svedkami aj určitých zmien, niekedy aj dramatických. Pokiaľ ide o odporúčania, pre mňa prvou a najdôležitejšou stránkou v tomto je stanoviť si priority. Znamená to, že aj pracovníci v administratíve e, veľmi často majú záujem, ale politici majú ale často iné priority a potom z hľadiska hierarchického, samozrejme sú viac menej rovnako dôležité tie priority, ale potom tí zamestnanci musia náležite reagovať podľa toho, ako im politici prikážu. Potom teda aspekt rodovej rovnosti si vyžaduje celkové sústavné aktivity a aby sa tomu venovala neustále sústavná pozornosť. A je to ťažké. Preto si myslím, že politici budú musieť správne stanoviť priority, aj keď si zoberieme rodovú rovnosť oproti iným prioritám. Samozrejme sú aj iné dôležité témy, na ktoré treba reagovať. Taktiež treba e, zohľadniť určité politické obmedzenia, čo sa dá, čo sa nedá. Po druhé, celkový posun v kultúre e, podnikovej organizácii. Čo tým chcem povedať? je dlhodobá záležitosť. Myslím, že by bolo užitočné vypracovať aj nejaké krátkodobé ciele, ktoré by boli racionálne aby sa dosiahol pokrok krok za krokom, aby táto kultúra a premena mohla byť uskutočnená. To, čo by teda mohlo byť týmto smerom pozitívne pre budúcnosť. Určite spolupráca v tomto zmysle je potrebná a potrebujeme aj príslušným krajinám poradiť, ako pokračovať, ako na popr- ísť ku predu. Potreť je, Myslím, že treba aj pomoc týmto krajinám náležitým spôsobom riadiť a spravovať. Je oveľa ťažšie pri centralizovaných systémoch, kde my musíme vždy čakať, kým sa to z ústredia schváli. Niekedy aj celé mesiace čakáme, než sa dá niečo urobiť. A posledný diapozitív. Odporúčania. No, myslím, že treba rozlišovať medzi typmi afrických krajín Niektoré krajiny majú silné vlády, alebo silnú vládu, ktorá má záujem o rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien. Tam je možné viesť dialog, ale dialog vždy pomáha. V iných krajinách zasa vlády sú menej alebo vôbec nemajú proste záujem o rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien. Takže tam musíme svoje aktivity veľmi jasne zacieliť na a nejaké organizácie občianskej spoločnosti. Že správne zacielené, zamerané aktivity. Tam by mohla byť cesta, ktorá by viedla k úspechu. Musíme riešiť aj určité tie záujmy, ktoré tam existujú a sú v podstate akoby zakomponované do štruktúry spoločnosti. Toto musíme narušiť, aby sme tiež dokázali dosiahnuť úspech. Určite politický dialog je nutný a hovorím aj tie presne zacielené aktivity. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán doktor, pán doktor Petersen, za vašu prezentáciu. A teraz dávam priestor e, ďalšiemu rečníkovi je ním pani Merina Kapetanovič, lekárka, poslankyňa parlamentu Bosnia a Hercegoviny. Ďakujem veľmi pekne za slovo, dámy a páni. Je pre mňa veľkou cťou, že môžem prehovoriť tu na pôde Európskeho parlamentu a že môžem prispieť do diskusie o tejto veľmi významnej téme. Určite priority e, na rok 2016-2017 sú veľmi dôležité aj zo strategického hľadiska a komisia práve potrať potvrdila, že bude podporovať e, rodovú rovnosť medzi mužmi a ženami. Aké sú priority? Musíme zvýšiť účasť žien na pracovnom trhu a musíme posilniť ich hospodárskú nezávislosť. Po druhé, musíme aj v rozhodovacom procese vyrovnať pozíciu medzi mužmi a ženami. Ďalej, musíme chrániť ženy pred násilím. Po štvrté, musíme riešiť aj rozdiely v príjmoch. A po piaté, musíme celkovo vo svete posilňovať e, rodovú rovnosť. Konkrétne, keď sa zameriame na balkánske krajiny, a ešte konkrétnejšie na Bosnu a Hercegoviny, Hercegovinu myslím, že toto je dôležitá téma, ale z hľadiska implementácie, tak tam tá efektivita je nízka. A toto súvisí aj s legislatívnymi aspektami, ktoré síce na jednej strane sú k dispozícii nejaké zákony, ale z hľadiska implementácie je to náročné a nedostatočné. V Bosne a Hercegovine e, ešte neboli vytvorené stále orgány, ktoré by sa venovali otázke rodovej rovnosti. A celkovo máme veľmi zložitú e, ústavu, keďže naša krajina má charakter federácie. Čiže máme nedostatočnú implementáciu legislatívy, aj pokiaľ ide o ochranu žien pred násilím, hlavne domácim násilím. Toto je vážna téma a spôsobuje významné znepokojenie. Podobnou témou je aj znasilňovanie dievčat a mladých žien. A že mi je veľmi ľúto, že musím povedať, že u nás zaznamenávame aj nárast pedofílie. Štatistické e, údaje ale nie sú dostatočné na to, aby sme e, mohli naozaj povedať, do akej miery sa reálne uplatňujú naše zákony. Čiže veľa záleží aj od toho, ako sa e, vykonáva zber dát. Násil z domácnosti, domáce násilie to ešte z hľadiska legislatívy nie je celkom zharmonizované, pretože ide o veľmi zložitú inštitucionálnu stránku a aj zložitosti z hľadiska ústavy Bosne a Hercegoviny. Čiže chýbajú nám ešte niektoré inštitúcie. Dokonca ešte môžem povedať, že aj v policii je prístup nedostatočný a chýba aj právna pomoc. Aj zastupovanie pred súdom je veľmi obmedzené. Takže tie opatrenia, ktoré aj boli prijaté, tie sa v praxi realizujú pomaly. Takže v tomto smere potrebujeme vylepšiť situáciu. Vo väčšine prípadov hm, sme žiaľ svedkami toho, že aj financií je málo. Proste je to oblasť, ktorá je podfinancovaná. A preto výsledky nie sú uspokojivé. Ďalej, e, vykoristovanie mladých žien detí, žiaľ, na Balkáne ešte stále existuje. My to nazývame ešte stále ako jeho východná Európa. A žiaľ, toto sa týka aj osôb s postihnutím, že sa nachádzajú vo veľmi zlej situácii. Pokiaľ ide o nejakú podporu alebo kompenzáciu, to všetko je nedostatočné. A napríklad aj z hľadiska úradov práce tam ten prístup nie je dostatočný pri podpore osôb s postihnutím. Hovorím teda konkrétne o Bosne a Hercegovine. Teda federálna vláda Bosne a Hercegoviny vytvorila osobitný program zamestnávania pre ženy, ktoré majú 40 a viac rokov. Lebo tam nastáva problém so zamestnávaním. Ale treba sa venovať aj zamestnávaniu mladých. Ďalej, spôsob podporovania a dotácií predovšetkým je tu o systém, ktorý má podporovať ženy, ktoré prvýkrát vstúpia do zamestnania. A v tomto smere existuje veľká potreba zvýšiť verejné povedomie a aj celkovú úroveň znalosti o danej situácii. Chceme uplatniť e, čo najlepšie európske štandardy z hľadiska ľudských práv aj rodovej rovnosti, aj Eh, ochrany pred eh, násilím. Bosna a Hercegovina bola jednou z prvých krajín, ktorá schválila istambulský dohovor. A práve si myslím, že aj uplatňovanie rezolúcie Bezpečnostnej rady číslo 1325 eh, bude taktiež veľmi potrebné. Ide o ochranu ľudských práv a myslím, že v tomto zmysle je čo urobiť. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne pani Nermine Kapitánovič za jej pre... prejav. A teraz dávam slovo ďalšej rečničke pani Irene Felin z Inštitútu pre medzinárodné záležitosti Taliansko. Ďakujem za slovo a ďakujem, že ste zorganizovali tento významný workshop. Dovolte, aby som sa najprv predstavila. Volám sa Irán Felin a som expertka v oblasti e, medzinárodných vzťahov a venujem sa aj téme žien v oblasti bezpečnosti. No, zvolila som si teda konkrétnu tému a práve tá téma, akčný plán, rodový akčný plán je veľmi široká, ale zameriam sa konkrétnejšie na politické a občianské práva žien a ich účasť. Poď. Som proste odborníčkou pre oblasť bezpečnosti a možno toto až tak nie je známe, tak mi dovolte vysvetliť, o čo ide. Moja práca sa zameriava hlavne na implementáciu e, rezolúcie OSN 1325 a ďalších, ktoré s tým súvisia. A teda týka sa to aj bezpečnostnej agendy. A teraz, v súčasnom prostredí, v súčasnom bezpečnostnom prostredí, kedy dochádza k mnohým zmenám, sme svedkami ozaj náročných víziev. A toto sa týka aj úlohy žien, zodpovednosti žien e, počas konfliktov a tak ďalej. Takže e, toto Eh, môžem povedať, že v tomto zmysle aj rezolúcia, ktorá bola prijatá v roku 2000, eh, zohráva významnú úlohu a hovorí sa tam o úlohe a zodpovednosti žien v, v súvislosti s bezpečnostnou agendou. Momentálne sa hovorí o tzv. soft otázkach, ale súvisí to jednoznačne s bezpečnosťou a aj na úrovni rezolúcie OSN došlo k posunu, teda od Ide o to, ako OSN pristupuje k tejto téme. Takže to je taký úvod k tejto konkrétnej téme a chcem sa zameriať e, práve na uplatňovanie rezolúcie 1325 v súvislosti s africkým kontinentom. Keď teda hovoríme o otázkach rodových, zaznamenávame tú dichotómiu medzi účasťou a ochranou. A chcem tým povedať a zdôrazniť, že minulý týždeň na valnom zhromaždení OSN sa prezentovali oba tieto aspekty. Je ťažké povedať, Eh, že budeme hovoriť len o jednom z tých aspektov, bez toho, že by sme spomenuli ten druhý. Nemôžeme povedať, že jeden je dôležitejší než ten druhý. Potrebujeme eh, riešiť všetky tieto aspekty, ale ak ženy nebudú mať dostatočne aktívnu participáciu v spoločnosti, potom je ťažké zabezpečiť aj vyšší úroveň ich ochrany, aj napríklad doma, v domácnosti. Čiže participácia aj ochrana to súvisí s tými zásadnými princípmi, e, ktoré sú zakotvené v rezolúcii o Bezpečnostnej rady OSN 1325. Súvisí to aj s otázkou gender mainstreamingu, otázkou riešenia konfliktov a účasti žien a tak ďalej. V tejto súvislosti sme zaznamenali určitý posun vo vzťahu k tomu, že to, čo bolo predtým skôr ako ochrana a účasť, teda participácia. Teraz už sa dostávame ďalej aj na národnej a medzinárodnej úrovni. Bola som minulý týždeň v New Yorku a zúčastnila som sa na viacerých podujatiach. Išlo o to, ako čo najlepšie zapojiť ženy e, aj do riešení konfliktov, ako napríklad pôsobiť v mediácii a tak ďalej. Takže toto je tiež jeden z aspektov, kde ženy sú zapojené do týchto tém. Cieli už boli spomenuté aj predtým. Išlo o e, príslušné témy v rámci GAP a vieme, aké sú to tie piliere. A určite je tam pilier, ktorý sa týka ochrany, a aj pilier, ktorý sa týka zapájania, teda participácie. A vidíme, že je tu E, napríklad snaha e, čo najlepšie implementovať e, aj tú príslušnú správu, ktorá sa odvíja od tejto rezolúcie. Ale musím povedať, že pokiaľ ide o konkrétnosti, tak je ešte pred nami veľký kus práce. Na politickej úrovni sa urobilo mnoho a napríklad v roku 2015 sa venovala veľká pozornosť e, úlohe žien v oblasti bezpečnosti. Už pani Marina Kieva sa o tom zmenila tiež. Vytvorila sa osobitná skupina Task Force pre mier a bezpečnosť. A potom vidíme aj v rámci tohto projektu, že je tam žiaľ nedostatok implementácie tohto projektu. Potom tu bol napríklad cieľ číslo 7, hovorilo sa o rovnakých právach a účasti žien na všetkých úrovniach, tak toto bol e, jeden z tých najčastejšie zvolených cieľov. 50 delegácií zo 111 si to zvolilo za cieľ. Čiže keď budeme konkrétni z hľadiska implementácie plánov, tak uh, sme zaznamenali určité projekty, ktoré sa odvíjali od rezolúcie 1325. Niektoré sa implementovali lepšie, iné menej dobre. No, určite e, napríklad e, išlo aj o to, že išlo viac ročné projekty, ktoré financovala aj EU a aj UNICEF sa zapájal financiami zo strany OSN a odvíjalo sa to aj z e, národných akčných plánov pri implementácii rezolúcie 1325. A išlo konkrétne o tri regióny. Podľa mňa by bolo asi dobré vidieť, ako takéto projekty sa dajú rozšíriť, samozrejme, ale aby to bolo našité na mieru pre príslušné krajiny, respektíve regióny keď hovorím o tom, aké lekcie sme sa, e, alebo čo sme sa naučili, aké sú zároveň odporúčania, Mnohé z toho treba samozrejme riešiť, tým sa treba venovať a GAP je veľmi dobre štrukturované, najmä je to lepšie štrukturované v porovnaní s tou predchádzajúcou správou a myslím si, že to je veľmi dobré kvôli tomu, že to má taký prierezový prístup najmä na úrovni centrálnej úrovne a takisto aj na úrovni delegácií. Vždy je dôležité, aby sme išli sami príkladom a v tomto smere je to líderstvo kľúčové, aby sme sa venovali otázkam rodovej rovnosti, najmä v oblasti e, teda miera, mieru a bezpečnosti, e, kde najmä e, práca civilných aktivistov v spolupráci s vojenskými zamestnancami je veľmi dôležitá. Je dôležité, aby tá spolupráca fungovala, tak aby sme mali naozaj udržateľné riešenia. Takže otázka žien, mieru a bezpečnosti je eh, veľmi špecifická a také niž v rámci rodovej rovnosti, lebo nie všetci rodoví experti veľmi dobre poznajú aj princípy tejto agendy a nie všetci sú zvyknutí pracovať s vojenskými partnermi alebo teda s ozbrojenými zložkami. A preto je bolo naozaj vhodné, aby sme mali väčšiu expertízu alebo hlbšiu expertízu eh, k tejto agende, najmä keď hovoríme aj o konfliktných prostrediach. Musí to fungovať samozrejme aj na úrovni centrálnych, eh, centrálnej úrovne a tam je veľmi dôležité, aby sme mali adekvátnu expertízu, ktorá je spojená samozrejme s geografickým a eh, odborným zázemím a teda nie len s odborní, úradníkmi pre rodové záležitosti. Táto téma je podporovaná už na úrovni všetkých delegácií, teda práca týchto rodových Eh, úradníkov alebo pracovníkov, ale len niektoré delegácie špecificky hm, podávajú informácie o téme mieru žien a bezpečnosti, ehm, ale niektoré vlastne specificky hovorili aj o kontexte tých krajín, kde pôsobia. Keď hovoríme o O financovaní je dôležité, aby sme zabezpečili adekvátne financovanie a v tomto smere navrhujem, aby sme pracovali aj na projekte, ktorý zahrňa mužov a chlapcov Um, tu je dôležité posilňovanie žien a dôležité je aj hovoriť o tom, že tá, tá spoločnosť je formovaná všetkými aktérmi a preto je dôležité posilňovať rolu e, žien, najmä tam, kde je moc v rukách mužov. Je dôležité, aby sme pracovali aj s nimi a aby sme dosiahli zmenu. A keď hovoríme o konflikte, tak táto o konfliktoch, tak táto e, téma je naozaj veľmi dôležitá. Ďalšia téma, ktorú som nenašla v projektoch, ale je v správe je otázka spájania médií, ako zároveň médiá podávajú správy v konfliktnom prostredí a v tomto smere je naozaj ďalší vývoj vývoj je veľmi odporúčaný. Ďalej, keď hovoríme samozrejme vo, na takú všeobecnú poznámku, ako hovoril Lars, nemôžeme hovoriť o Afrike vo všeobecnosti alebo zo všeobecňovať to, že to je Afrika. Ale musíme robiť namierušité projekty podľa jednotlivých situácií. To je len logické samozrejme. Keď hovoríme o Európskom parlamente, tak v tomto smere by sme povzbudzovali, aby sa schválilo uznesenie k tejto téme. Ehm, a zároveň, aby sme sa venovali viac aj otázke mediácie, keďže na tomto pracuje aj Africká únia. Ehm, najmä je to otázka siete ženských mediátorov a spolupracujú aj asi vlastne v ďalších kontextoch ehm, taký skôr geografický kontext, ktorý máme a v tomto smere bolo naozaj vhodné, keby sme sa viac zamerali aj na tento aspekt. Bolo by vhodné, keby sme špecificky analyzovali uplatňovanie rezolúcie Bezpečnostnej rady v týchto krajinách a podporovali výmenu skúseností a názorov medzi parlamentnými delegáciami, aby sme zabezpečili, že sú rodovo vyvážené a zároveň aby sme videli, že do akej miery AKT parlamentné zhromaždenie zahrňa aj tú rezolúciu 1325 do svojich diskusí. Ďakujem pekne za diskusiu. Ďakujem veľmi pekne, pani Irena Felín za vašu prezentáciu. No a teraz eh, by sme dali priestor pani Nore Dauer, ktorá je výskumníčkou Nora Jaber, ktorá je výskumníčkou z King's College London zo Spojeného kráľovstva. Ďakujem pekne za to, že ste ma pozvali. Dovolte mi hovoriť o implementácii rodového plánu na regióne Arabského polostrova. Arabský polostrov sa skladá Sovskej Arábie, Kataru, Bahrajnu, Spojených Arabských Emirátov, Kutajnu, Kuwaitu, Ománu a Jemenu. A, takže tu generalizácia takisto ten, tento, čo sme hovorili o generalizácii, platí aj pre arabský polostrov. Majte to na mysli, keď o tom hovoríme. Zameriam sa na tri body, na ktoré treba myslieť, keď rozmýšľame nad tým, ako máme implementovať GAP v tomto regióne prostredníctvom vonkajších aktivít a ten hlavný bod, na ktorý sa pozerám, je kultúrna kontextualizácia práve kvôli špecifickým kultúrnym a náboženským eh, faktorom tohto regiónu treba prijať veľmi lokálny prístup, keď hovoríme o implementácii GAP v tomto regióne. Takže hoci ciele GAP sú univerzálne, spôsob, ako majú byť príjmané v tomto regióne, musia byť adaptované na eh, lokálne podmienky a na špecifika daného regiónu. Znamená to, že musíme brať islám do úvahy a rozmýšľať nad tým, ako to môžeme skompatibilniť eh, s islamom, pretože eh, ľudia rozmýšľajú inak. Je to nielen otázka vládnej úrovne, ale je to aj to, čo preukázali viacené štúdie, že celá populácia v danom regióne považuje islam za veľmi dôležitý aspekt svojej vlastnej identity. Takže GHP musíme prezentovať takým spôsobom, aby to bolo kompatibilné s islamom a to môže byť potom oveľa jednoduchšie pre danú populáciu a celý región, aby si osvojili tieto témy. Takto sú vlády menej, menej, menej odporujú a ľudia môžu byť náchylnejší e, to prijať. Mm, takže sú tu vlastne trendy interpretovať islám moderne, viac inkluzívne pre ženy, takže veľa islamských feministov alebo feministiek vlastne postupne sa objavuje, ktorí skúmajú túto tému a ktorí hľadajú spôsob, ako toto implementovať a previesť do praxe. V tomto smere to môžeme propagovať najmä prostredníctvom vzdelávania, najmä prostredníctvom sociálnych médií, lebo sociálne médiá sú hm, naozaj zložité, nedá sa, nedá sa tak ľahko na nich robiť cenzúra, nedá sa tak ľahko editovať obsah a 80% hm, tohoto, populácie tohoto regiónu má prístup k sociálnym médiám a je tam aktívnych. Ďalšia otázka je predstavovať vlastne eh, GAP ako širšiu medzinárodnú platformu, ktorá podporuje rodovú rovnosť Všetky vlády na arabskom polostrove ratifikovali dohovor o eliminácii všetkých foriem diskriminácie proti ženám a všetky sú signatármi aj Arabskej charty ľudských práv, ktorá má aj rodovú rovnosť vo svojom jadre. Takže v tomto smere je dôležité predstaviť GAP ako niečo nové. Namiesto toho, aby sme predstavili GAP ako niečo úplne nové, eh, tak by bolo vhodné eh, bolo by vhodné hľadať spôsob, ako eh, sprístupniť túto agendu celému regiónu. Znamená to v konečnom dôsledku aj to, že ľudia si musia viac uvedomovať, čo je GAP. Ja som z tohto regiónu a nemyslím si, že niekto niekedy pozná tento koncept, ľudia ani nepoznajú, aké vlastné práva majú v ústave. Takže zvyšovanie povedomia je niečo, o čom musíme viac rozmýšľať a jeden zo spôsobov, ako to môžeme spraviť, je zapájať sa viac s miestnymi aktérmi a s občianskou spoločnosťou. Keďže tu je cenzúra a veľmi represívne vlády, tak občianská spoločnosť nefunguje eh, takým bežným spôsobom ako tu alebo na iných miestach. Že namiesto toho, aby sa formovali takéto organizované skupiny žien alebo nezávislé skupiny, tak ľudia konajú skôr, skôr nezávisle, individuálne a tu naozaj treba zvážiť skutočnosť, že musíme jasne determinovať, kto sú títo aktéry, musíme ich vedieť lokalizovať a Ehm, oni musia fungovať viac individuálne a viac tak e, opatrne. Častokrát sú to skôr akademici, výskumníci, e, vysokoškolskí učitelia, aktivisti a nejdú priamo na ulicu, ale skôr napríklad píšu na sociálnych médiách alebo komunikujú a takto nepriamo. Musíme rozmýšľať, ako to vieme pretaviť aj do vzdelávania, to je veľmi dôležité, lebo e, to musí súvisieť so širším projektom, aby sa menili kultúrne normy, ktoré sú tak hlboko zapísané v tomto regióne a v mnohých ďalších regiónoch. Takže celá myšlienka rodovej rovnosti musí byť e, šírená práve prostredníctvom tohoto narratívu. Ďakujem pekne. Thank you very much, Ms. Nora Žaber. And... Ďakujem pekne, pani Nora Žaber. Otváram teraz priestor pre poslancov. Mr. Gerike, do you want to... Pán Gerike, máte záujem sa vyjadriť? Nech sa páči. Pán Gerike. Ja pracujem v krajinách AKT, je to 79 krajín vo svete a 46 týchto štátov je v Afrike. Takže keď hovorím o Afrike, viete čo, budem hovoriť po nemecky, lebo cítim sa istejšie v Nemčine. Wir haben immer wieder das Gespräch, das Projekte Vždy, keď eh, hovoríme o téme projektov, o financovaní, tak často sa hovorí aj o genderovom aspekte. Je to taká veľmi častá téma, ale keď hovoríme o genderovej rovnosti a potom o pôsobení a postavení žien, ale čo to vlastne znamená ten gender, o čom hovoríme, keď používame termín gender keď hovoríme o genderovej perspektíve alebo o genderovej priepasti alebo nedostatkoch, pretože to, čo konštatujem, že tie, ktorí pracujú v prvej línii v Afrike, tak majú nejaké svoje pochybnosti a neuspokojujú sa s tým, že to všetko preberú, ale všetko chcú dobre zanalizovať, všetko chcú prezrieť cez lupu a chcú presne vedieť, čo to znamená, keď hovoríme o genderovej rovnosti. Oni ako keby ten termín gender chceli preanalizovať, niekedy sa možno aj príliš e, nadmerne e, používa dokonca aj niekedy na pôde tohto výboru a preto je veľmi dôležité, aby sme ľuďom vysvetlili, o čom vlastne hovoríme. Ďakujem, Ďakujem pán... pekne, pán Gerike. Je to stále viac poslancov, ktorí sa chcú vyjadriť alebo poznámku povedať k tomuto. Takže dala by som teraz priestor ešte e, k našim expertom, ktorí by sa vyjadrili k tomu, čo hovorí pán Gerike. Toto je tiež dôvod, prečo som spomenula dôležitosť toho, že musíme zahrňať aj mužov a chlapcov, keď hovoríme o rode. A nie sme experti na túto tému, a tak si vždy myslíme, že rod je synonymum pre ženy. A rod neznamená ženy, rod znamená E, že hovoríme o spôsobe, ako spoločnosť vytvorila rolu pre mužov a ženy. Takže hovoríme o celej spoločnosti a aby sme to zjednodušili, tak e, hovoríme teraz, e, alebo rozdeľujeme to na mužské a ženské pohlavie. Nemáme to ešte priestor, preto aby sme zahrnuli LGBTI a všetky ostatné aspekty, takže to nie je teraz dôležité, ale čo je dôležité je, že musíme eh, zobrať do na vedomie všetky rozdielnosti, ktoré sú medzi ľudskými bytostiami, aké roli zohrávajú v spoločnosti, tak chceme im zabezpečiť rovnakú príležitosť, rovnaké možnosti, rovnaké úlohy a rovnaké, rovnakú zodpovednosť. Keď hovoríme o ženách, ženy sú um, oveľa viac zapojené do konfliktov práve kvôli ich uh, rolám. Súvisí to uh, s tým, ako sú uh, Ehm, ako, ako, ako, vlastne, ako sú zasiahnuté konfliktami všade vo svete. Takže musíme dať priestor preto, aby e, mohli mať aj meniace sa role, ktoré sa menia svoje schémy. Takže v tomto smere chceme, aby mali ženy rovnaké príležitosti, ale zároveň je nevyhnutné rešpektovať e, našu rôznosť. A toto je ten signál, ktorá, alebo tá myšlienka, ktorá sa niekedy ťažko komunikuje a ťažko sa to vysvetľuje. Pretože veľmi často ľudia, ktorí Ehm, sú takí ignoranti, a to myslím tým dobrým spôsobom, nevedia o tom, že sú rozdiely medzi mužmi a ženami. Keď ja vzdelávam a trénujem napríklad aj budúcich eh, členov bierových misií, častokrát sa stáva, že podľa toho, z akého kultúrneho zázemia vychádzajú, tak sú takí um, takí opatrní, alebo teda nevedia veľmi jasne pomenovať, eh, čo znamená vlastne vychádzať z rôznych kultúrnych zázemí a zároveň čo znamená ten koncept rodu. Takže keď hovoríme o nás, tak hovoríme o tých, ktorí podporujú rodovú rovnosť Myslím si, že všetci sme tu takí, ktorí podporujú rodovú rovnosť, všetci sme tu za toho istého dôvodu. Nechceme rušiť rozdiely. Nie, naopak, my chceme zachovať naše e, rozdiely a, a tie rôzne aspekty, ako muži, ženy, dievčatá a ženy e, a chlapci e, prispievajú k spoločnosti, k tomu, čo je. Takže práca našich delegácií to samozrejme veľmi dobre uvedomuje a preto je dôležité, aby sme zahrnuli aj otázky rodovej rovnosti a trénovania pre dobrovnosť pre každého. To je jediný spôsob, ako dokážeme tento signál odkomunikovať správnym spôsobom. Ďakujem pekne, pani Meline. A e, môžeme ešte niečo doplniť ešte? Nech sa páči, prosím. Keď hovoríme o genderovej rovnosti, tak sa zhodneme všetci na tom, že je to veľmi dôležité a ja by som aj rád využil túto príležitosť za to, aby som vám poďakoval za vašu prácu vzhľadom na situáciu nielen v Afrike, ale aj na celom svete, lebo vieme, že ešte stále je veľa čo urobiť, ale keď sa pozrite na Facebook, máte tam možno 60 až 70 rôznych eh, genderových typov a z toho sa môže zbláziť eh, akýkoľvek Afričan, ja si myslím, že žiadny normálny Afričan si nedokáže predstaviť, že môže existovať toľko genderov. A my obvykle, keď hovoríme o genderovej rovnosti, tak obvykle hovoríme o rovnosti práv medzi mužmi a ženami. A na to by sme mali poukázať. A preto ešte raz ďakujem za vašu prácu, myslím, že je vynikajúca. I will give the floor to, uh... Ďakujem pekne. Slovo má teraz pán Lars Enger Petersen. Chceli ste ešte priestor, nech sa páči. Chápem e, tú vašu žiadosť e, pre väčšiu e, jednoznačnosť, keď hovoríme o rodovej rovnosti, ale nemyslím si, že to je možné, aby sme zabezpečili úplnú jednoznačnosť, úplnú takú transparentnosť. Robil som takú širokú štúdiu, robil som takú širokú štúdiu dánskej stratégie tejto oblasti a sú tu minimálne tri rôzne spôsoby, ako vnímať rodovú rovnosť v rámci tejto stratégie. A myslím si, že v rôznych kontextoch sú rôzne pochopenia toho, o čom toto všetko vlastne reálne je. A nemôžeme povedať, že definitívne toto je ono, takto to proste je. Musíme sa um, adaptovať na rôzne situácie To je to, čo ste hovorila, a tým raz som to pochopil, že musíme tento koncept adaptovať na rôzne prostredia, v ktorých pracujeme, ale nesmieme zabudnúť na tú základnú myšlienku, ale základné ideály, um, a že bojujeme proti diskriminácii, bojujeme proti marginalizácii niektorých ľudí a to práve kvôli ich rodu. Takže ešte jedna vec v rámci tejto danskej stratégie je to predovšetkým od rovnakých alebo tých istých možnostiach a príležitostiach pre mužov a ženy. Stále znova a znova. Vonku je taká reklama, lebo tu bola aj e, pozvánka na výstavu o Simone Vajlovej a v jednom z citátov a vonku pred budovou hovorí, že jedna z tých vecí, ktoré by chcela, je to, aby nebola vlastne vsunutá do toho maskulínneho mužského modelu. A takže ten argument hovorí, že tá rodová rovnosť mala vytvárať priestor pre rôzne rody a ich rôzne pohľady nie je to vždy o tých istých veciach, ale je to um, o, o rozdieloch a o tom, aby sme vytvárali priestor pre rozdiely. Takže ten hlavný argument je, že by sme nemali raz a navždy jasne povedať, čo je rodová rovnosť všade pre všetkých. Ďakujem pekne. Ďakujem pani predsednička. Mám otázku na pani Noru Aber. Milano, a čo vy očakávate od tohto vypočutia, ktoré sa koná v Európskom parlamente a čo si myslíte, či Európsky parlament a európske inštitúcie môžu byť a v čom užitočné a kde môžu pomôcť, aby moslimské ženy v arabskom svete boli odvážnejšie, aktívnejšie aby genderová rovnosť sa, aby k, sa stala skutočnosťou v, v týchto krajinách. Čo vy očakávate od takéhoto vypočutia? Um, okay, so I, I do most of... Uh Nebudem teraz hovoriť eh, o podrobnostiach, ale máme tu výskum. Robil som výskum o tom, ako medzárodné právo v oblasti rodovej rovnosti je aplikované v Saudskej Arabii špecificky a jedno z tých zistení môjho výskumu je, že toho až tak veľa nespravili. Takže eh, vychádzam z takej pesimistickej perspektívy, ale ten hlavný dôvod preto je ten, že si nemyslím, že ľudia si eh, ľudia poznajú tieto cieľe alebo tie práva, ktoré majú vo všeobecnosti a preto, aby to bolo účinné, tak je nevyhnutné, aby sme to propagovali takým spôsobom, že aj ľudia tam tomu budú rozumieť a budú to môcť akceptovať a na to, aby to fungovalo, tak to reálne znamená, že to budeme adaptovať na ten jazyk a kultúru, a e, ktorej, a e, ktorým ľudia rozumejú. Pretože nemôžeme my prísť odtiaľto a povedať im, že čo majú robiť, ako to majú robiť. My by sme im mohli povedať, čo by sme radi ich videli a môžeme sa spýtať, čo si o tom myslia oni, ako to cítia. A väčšina žien v Saudskej Arábii nechce napríklad, aby sa veci až tak zásadne pre nich menili. Štatisticky je to pevne zdokumentované ale zároveň musíte vytvoriť aj príležitosti pre tie ženy, ktoré chcú, aby sa niečo zmenilo, aby tieto zmeny mohli využiť. Ak teda uvidíme nejakú zmenu a ak toto má fungovať, tak to potom musí vychádzať z, z miesta, ktorému rozumejú a teda bohužiaľ, alebo našťastie, to musí vychádzať z takého náboženského e, rozmeru a z takého kultúrne zakotveného konceptu. Ak sa toto dokáže spraviť, tak potom som optimistkou. Kým sa to nestane, zatiaľ som nevidel niečo podobné na medzinárodnej úrovni, tak sa podľa mňa veľa toho nezmení. Pretože majú veľmi silné vlády, majú vlády, ktoré majú veľmi silnú kontrolu nad situáciou v regióne a ľudia sa teda váhajú ich spochybňovať. Ďakujem veľmi pekne, pani Jaber a teraz pán, pani Rentke. Ďakujem, pani predsedníčka. Naozaj ma mrzí, že som sa nemohla od začiatku začasniť tohto vypočutia, ale veľmi by som jasne zareagovala na vystúpenie pána Gerigeho. Je jasné, že v tomto parlamente je väčšina za to, aby sme obhajovali to, že Afričania majú rovnaké právo na rovnaké možnosti a príležitosti ako akýkoľvek iný e, občan, pretože to, čo povedal pán Gerike, to ako keby vyzeralo, že to je E, rasistický prístup a že ten genderový koncept je zložitý a ťažko pochopiteľný. Musíme aj im samozrejme jednoducho e, dôverovať, aby sa aj oni mohli zúčastňovať rozvoja. Some comments? Do you have some comments? Máte nejaké vyjadrenia ešte k tomu? E, možno som sa nevyjadrila úplne jasne, keď som povedala, že na to, aby sa to zjednodušilo, tak sme pripravení. Nie. Ja chcem povedať, že Plne s vami súhlasím. E, myslím si, že najmä dnes, keď hovoríme, teda, alebo v mojej oblasti vzdelávania, aby sme to mali možno lepšie integrovať, tú diverzifikáciu jednotlivých rodov, e, pretože aj v tomto materiáli, keď čítate vlastne v oblasti medernej politiky, tak e, bežne odkazujem iba na dva rody. Takže, ako hovoril Lars, mali by sme vytvoriť možno viac priestoru preto, aby sme dokázali aktualizovať naše materiály a nielen ten výskum, ale aby sme vedeli možno a viac adaptovať to, čo formulujeme, aký jazyk pri tom využívame. Ďakujem pekne. Máme ešte nejaký priestor, jednu, dvu, jedno, dve minúty um, pre záverečné vyjadrenia. Chcete niečo doplniť alebo povedať ešte? Nech sa páči. Thank you very much. Well, um, if I... Ďakujem pekne. Tak dovolíte jednu vec, ktorá sa týka určitej kultúrnej zmeny alebo premeny, posunu v rámci inštitúcií. Myslím, že je to odvážny krok ze strany inštitúcií EÚ, že sa o to pokúšajú. Ale viem, že to je veľmi, veľmi ťažké. Nie som si istý, či e, všetko to, na čo ste poukázali, možno e, s výnimkou toho odcovstva, že to povedie k úspechu nevyhnutne. Určite je tu potreba podstatne sa zamerať na to, aké je to ťažké pre zamestnancov nejak sa aktivizovať v tejto agende, pretože majú obavy ľudia. Je mnoho o, o, takých organizačných otázok, ktorým sa musia v práci venovať. Takže nestačí povedať, potrebujeme to a to lepšie, potrebujeme lepšie vyhodnocovať, potrebujeme mať viac prostriedkov a tak ďalej a tak ďalej. Ale musíme brať vážne tie obavy a aj pracovnú záťaž zamestnancov a to si vyžaduje to, aby si politici stanovali menej priorit. Žiaľ, musím to takto sformulovať. Takže potom sa tieto priority budú dať lepšie implementovať. A to sa týka aj agendy rodovej rovnosti. Keď chceme túto rea- realizovať v praxi, to neznamená, že musíme na tie ostatné úplne zabudnúť, ale je to náročné. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán doktor. A teraz ešte pani Marináky, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Naozaj, ak v tejto argumentácii môžem, máme pokročiť vpred, tak e, určite musíme poukázať na to, že e, v rámci EÚ je to taká prierezová záležitosť, rodová rovnosť. A aj z hľadiska geografického v EÚ. Čiže keď sa hovorí o tom, že rodový aspekt, genderový aspekt sa zaintegruje aj do iných tém, myslím, že to je tiež veľmi dôležitý prístup. Myslím, že v Lani sa práve toto reflektovalo aj v diskusii z hľadiska e, rodového akčného plánu GAP, aj v súvislosti e, s bezpečnostnými otázkami a ľudskými právami. Čiže E, nejakých 31 e, zo 40 dialogov, ktoré prebehli minulý rok, sa týkalo aj tohoto, a to bolo aj vo výboroch, podvýboroch. A toto bola jednoznačne jedna z najvýznamnejších tém. A určite predtým v minulosti sme toho svetkami neboli. Čiže potrebujeme zaintegrovať tie prvky, ktoré e, sa tohoto týkajú. Musíme platňovať aj ten správny štandardný jazyk, teda formu vyjadrovania aj u politických lídrov. Týka sa to jednak tých dialogov ohľadne ľudských práv, ale týka sa to aj samitov na politickej úrovni, teda aby aj tam sa jasne vyjadrovalo, o čo ide. Poukázal na to pán doktor Pedersen. Čiže to je ten posun v rámci inštitúcií, ten kultúrny posun. Totiž je tu ten prvok ktorý chceme zdôrazniť a chceme dosiahnuť určitý pokrok v tomto. Samozrejme, to nebude zo dňa na deň a ani za rok. To je dlhodobý proces a potrebujeme sa dobre pripraviť, aby to poviedlo k úspešku. Nie je to rýchlovka. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani veľvyslankyňa Marináky. Ešte nejaké poznámky, pripomienky? Ale nech sa páči. Pán Mille z komisie. Ďakujem pekne, pani predsednička. Naozaj som zaznamenal veľkú mieru podpory. A tá analýza, ktorú poskytli experti, poukazuje na to, že sa tiež uberajú tým smerom a sú pre nás určitým vodítkom, čo je veľmi dôležité. A, takže nejde len o to, že je tu len malá skupina ľudí, ktorá sa snaží presadzovať túto tému, ale naozaj vidím, že e, samozrejme taká malá skupina to nestačí. Potrebujeme e, také širšie zameranie, ktoré by sa uberalo jedným smerom. Dovolte mi v krátkosti povedať jeden príbeh. Lani sme mali stretnutie e, na úrovni e, vedúcich predstaviteľov spolupráce a sedeli sme nejak v takéto podobnej miestnosti a hovorilo sa o rodovej rovnosti, bolo 12 hodín a chcem povedať dve veci zaujímavé. Možno niektorí z vás to už počuli. Poprvé, 80% prítomných boli muži. A pretože ide o hierarchické pozície, a potrebujete čas aj určitú kariéru, aby ste sa tam dostali. Musíte proste nejak zaplatiť cenu za to, aby ste sa dostali. Čiže tá reprezentácia bola nevyvážená. Po druhé, keď som začal hovoriť, tak asi 20-25 kolegov mojich odišlo. A toto je práve ten aspekt, že treba tie posuny aj v rámci inštitúcií. Pretože e, Proste ľudia, ktorí to robia, sú presvedčení, ale na druhej strane máme aj výborných kolegov, ktorí ostali a práve potom hovorili aj o tom, ako sa implementujú tieto princípy e, rodového akčného plánu. Takže áno, hovorilo sa aj tým tzv. jazykom mužov ale čo poukázala aj Mara, je to maratón, je to beh na dlhé trate. A proste veci sa nezmernia ani za rok, potrvá to dlho. Čo je ale pozbudivé z môjho hľadiska, je, že prichádza nová generácia kolegov aj na delegácie a tam už vnímame určitý posun v tom, ako oni chápu tieto veci, ako ich vnímajú. A teda myslím, že ten pokrok budeme vidieť u mladých kolegov. Toto nie je mierené ako kritika, ale ako pozitívne konštatovanie. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Milan. A ešte niekoľko pripomienok. Na záver, pani spolu spravodajkyňa výboru FAM, pani Dubravka Švica, nám pripravila video, keďže nemôže byť prítomná. Dámy a páni, vážení kolegovia, v prvom rade chcem sa ospravedlniť za to, že som sa nemohla zúčastniť tohto workshopu. Chcem zároveň poďakovať všetkým expertom za to, že sa vyjadrili v tejto významnej téme. Je to veľmi dobrá príležitosť podporiť rodovú rovnosť a aj v súvislosti s tretími krajinami. Takže ide tu len o to, nie len o to, že na úrovni EÚ sa niečo vykoná, aby sa riešil ten rozdiel v prístupe mužov a žien. Máme skúsenosti aj s Kongom a s Senegalom, kde nám práve umožnili lepšie sa zoznámiť s ich situáciou. Samotný plán GAP poskytuje veľmi jasný prístup k rodovej rovnosti. Ak sa v plnej miere tento projekt bude uplatňovať, tak to bude určite viesť ku zlepšeniu kvality života a zabezpečeniu ľudských práv v plnej miere. Ale toto je určite potrebné pre to, aby sa dosiahol mier eh, a stabilita. Som veľmi eh, rada, že môžem byť spolu, spolu pravodajkyňou na túto významnú tému som si istá, že ešte budeme svedkami veľmi praktických riešení. Ďakujem vám ešte raz za váš príspevok k téme a verím, že budeme úspešne spolu bojovať za uplatnenie práv rodovej rovnosti. Ďakujem. Ďakujem pekne pani Dubravke Švica a teraz dáme slovo pánovi Pongovi. Ďakujem, pani predsednička, vážená pani Blinkevičiute, predsednička výboru FAM, vážení hostia, kolegovia výboru FAM a DV. Chcel by som vám poďakovať za túto veľmi plodnú výmenu názorov. Ja dúfam, že nový e, akčný genderový program Európskej komisie a ESVČ umožní skutočne umiestniť na prvé miesto Eh, emancipáciu dievčat a žien na celom svete. Je to naša povinnosť, na tom sa zhodneme všetci a je to aj naša zodpovednosť pre, do, pre budúce generácie. Inštitucionálne zmeny e, sú viditeľné, ja sa tomu teším. Rovnosť medzi mužmi a ženami to nie je len e, nejaká, neznamená, že by mala byť len nejaká štandardná klauzula, ktorá by mala figurovať v nejakom akčnom pláne s partnerskými krajinami. Je to záväzok, ktorý by sme mali prijímať a aplikovať na všetkých úrovniach našich vonkajších aktivít. Ja ako muž, muž pardon, si dovolujem uzavrieť, že tento akčný plán je veľmi dôležitý a muži v ňom majú naozaj veľmi dôležitú úlohu, aby sme prekonali tú genderovú priepasť a dosiahli väčšiu rovnosť medzi mužmi a ženami. A ja týmto uzatváram náš spoločný workshop. Ďakujem vám ešte raz a poprosil by som kolegov z výboru DV, aby išli so mnou do sály PHS 4B01. Tam budeme pokračovať v našom zasadnutí. Ďakujem. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.